pani Waltman a pani Bosuit na eh, miesto kolegu eh, Ideho. Eh, súlade s e, článkom upravujúcim voľby do Európskeho parlamentu parlament berie na vedomie menovanie oboch uvedených dám e, k tomuto dátumu. Vítam naše dve pani kolegyne a upozorňujem, že e, majú nárok v plnej miere a s plnými právami sa zúčastňovať na zasadnutiach parlamentu za toho predpokladu, že vopred písomne prehlásia, že nezastávajú žiadnu funkciu, ktorá nie je zlučiteľná s